povedali k tejto aktivite, aby táto bola e, čo možno e, najsilnejšia. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujeme, pán komisár. A na záver rozpravy bolo predložených dohromady 7 uznesení. Tým končím rozpravu. Hlasovať sa bude po ďalšom bode programu ktorým je diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste v Indii. A začneme, ako je to bežné autormi. Ako prvý pán Van Dalen, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Oprávnenie tu teraz máme rozpravu o diskriminácii na základe príslušných kaste v Indii. Ide o tých netknutelných, ktorí sa nachádzajú naozaj v otrasnej situácii a je potrebné s tým skoncovať, vykonávajú špinavú prácu a mnohé krajiny, pardon, mnohé ženy sú napríklad nutené k prostitúcii a tak ďalej. Indické orgány už roky slúbujú že tento problém budú riešiť. Na papieri je aj množstvo pekných programov a plánov, ale každodenná prax sa na to vôbec nepodobá. Jeden z najväčších problémov pritom spočíva v tom, že tí, ktorí ničia, dali tom uh, domy, že sú to tí, ktorí ich zotročujú a tí, ktorí tie ženy nutia k prostitúcii. No a tieto osoby skladka nie sú stíhané, práve naopak, každoročne máme uh, 10 mm, tisíce, 100 tisíce eh, dalitov, ktorí eh, sú mučení eh, zo strany policie. Takže je potrebné úplne zmeniť prístup. Myslím, že je to možné a myslím si, že Európska únia by k tomu mohla vo výraznej miere prispieť, pretože momentálne vedieme rokovania s Indiou o energetických otázkach, klíme, obchodných vzťahoch a myslím si, že sme mali využiť túto príležitosť a poukázať na postavenie e, týchto osôb e, dalitov. Je potrebné, aby sa policajný aparát v Indii tak zmenil, aby aj tí najdiskriminovanejší, aj tí najchudobnejší mohli z neho profitovať, aby ich situácia nebola taká, že budú vynechaní na pospa svojmu osudu, aby boli chránení. Takže to sú témy, ktoré musí EÚ e, v rokovaniach s Indiou nastoliť. Ďakujeme pekne, pán Van Dalen. A teraz nasleduje pani Geringer de Odenberg. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Kastový systém Existuje vo viacerých krajinách v Ázii. Tam je to rozdelenie spoločnosti veľmi hĺbkové a mm, má veľmi dlhú tradíciu. A takáto diskriminácia a vylúčovanie je v zásade každodennou praxou. Daliti a tí naj tí nedotknutelní sú vlastne na najnižších eh, priečkách eh, v spoločenskom rebríčku. Majú len obmedzený prístup k vzdelávaniu, eh, k práci a sú obeťami násilia, poníženia a tak ďalej. A v posledných mesiacoch hlavne voči deťom a ženám násilie narastá. 90% týchto aktivít sa vôbec do znamov nedostane, pretože sa obete boja o svoj život. Indická ústava zakazuje diskrimináciu na základe posunosti politiku kaste a um, garantuje rovnosť príležitostí v prístupe k zamestnanosti, k vzdelávaniu a tak ďalej. To sú predpisy, ktoré na papieri sú, ale nerealizujú sa. Zmeny nebudú jednoduché, pretože kastový systém je hlboko zakorenený v indickej spoločnosti, hlavne vo vidieckých oblastiach. Ja ale dúfam, že India sa vyprofiluje ako demokra- demokratická krajina a prekoná tento problém a dúfam, že iné krajiny e, sa ponaučia z tohto príkladu a skoncujú s diskrimináciou e, určitých skupín populácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Geringer de Ona Begata, z minúty nasleduje pani kolegyňa Lochbiller. Ďakujem pekne, pán predseda. Dalitovia nedotknutelní alebo bez príslušnosti ku kaste tvoria asi štvrtinu obyvateľstva India, 250 miliónov ľudí konkrétne. Dalitovia to znamená e, tí pošliapavaní, utláčaní alebo zlomení. Je to dosť e, relevantný opis pre túto e, Eh, vytlačenú eh, skupinu eh, v indickej spoločnosti, aj keď sú v Indii mnohé zákony a úsilie, ktoré má bojovať proti diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste, ale žiaľ bez veľkého úspechu nadradenosť nad lidmi je hlboko zakorenená. My napríklad uvádzame prepadnutie v Tamil Nadu v novembri. E, tam príslušníci vyššej kasty podpalili 258 domov Dalitov, bol to plánovaný útok a policajné zložky nezakročili a preto vyzývame indickú vládu a samozprávy, aby naozaj od miestnej až po najvyššiu štátnu úroveň e, ochraňovali práva Dalitov a ak to bude potrebné, tak e, vypracovali aj nové zákony. Žiaľ, mnohí Dalitovia e, sa sami považujú za menej cenných. E, mnohí znášajú to ponižovanie ako súčasť ich osudu, ale nie všetci. Boj alebo protest zo strany samotných dalitov E, Im pomáha aj naša solidarita. Dúfam, že EÚ som svojich akcií podporí cieľenie týchto aktivistov. Pretože ten, kto sa postaví tým, ktorí prof, e, e profitujú z takéhoto moderného otroctva, naozaj potrebuje každú mysliteľnú podporu. Ďakujem pekne, pani Lochbiller. Pán Preda na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Znenie nášho spoločného uznesenia e, vychádza z viacerých e, udalostí, napríklad e, v Tamil Nadu alebo v okrese Hisar. Tu sú prípady, ktoré dosvedčujú diskrimináciu proti Dalitom. Je to ešte stále tragická realita. V Indii pani Lochbiller vlastne vysvetlila, čo znamená ten výraz Daliti, e, že je to e, vlastne názov, ktorý nahradil výraz nedotknutelný, ktorý sa už až tak nepoužíva. No a to, že sa tento nový názov presadil, e, naznačuje aj to, že Táto záležitosť vlastne už prešla aj na medzinárodnú úroveň. Ide teda o to odstrániť diskrimináciu na základe príslušnosti ku kaste. Na to sú potrebné lepšie zákony, ale potrebujeme aj to, aby e, toto rušenie diskriminácie bolo e, dlhodobým procesom aby sa e, zmenili e, mentality. Treba podstúpiť dôležité kroky a ľahko sa to vysvetlí. Napríklad je dôležité mať nezávislú policiu, ktorá nebude skorumpovaná, aby naozaj zaregistrovala všetky sťažnosti a prešetrila ich teda sťažnosti na diskrimináciu, ale to ešte ani zďaleka tak nie je v Indii. Okrem toho si myslím, že je dôležité, aby v indickom parlamente bol prijatý zákon, ktorý zakazuje tie e, ponižujúce práce, ako napríklad e, manuálne čistenie latrín. To vykonáva práve táto kasta, čo znamená, že sú silne marginalizovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Preda, pani Šáke na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený prítomný. Diskriminácia a otrokárstvo je realitou mnohých v Indii. Treba spraviť viac. Musia e, úrady spraviť oveľa viac ako doteraz Dúfame, že prejde zákon v indickom parlamente, aby viac lepšie ochránil tých najzraniteľnejších a tie najzraniteľnejšie menšinové skupiny. Taktiež treba e, mať lepšie informácie e, o e, prípadoch diskriminácie a porušovania práv a potom treba taktiež brať zodpovedných alebo predviezť ich pred súdy. No a mali by sa zastaviť e, finančné toky z tretich krajín smerom do Indie. Treba sa týmto otázkam venovať na miestnej e, úrovni, ale je potrebný aj medzinárodný dialog alebo dialog medzi EÚ a Indiou, kde sa bude hovoriť e, ráznejšie o diskriminácii Svet sa so záujmom pozerá na ekonomický rozvoj Indie, ale mali by sme rovnako rozhodne žiadať, aby sa to ozrkadlilo aj na lepšej ľudskoprávnej situácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Šáke a teraz pán Murphy na dve minúty. Thank you, President. Ďakujem, predseda. Systém CAST je reakcionistickým eh, zvyškom zo stredoveku, ktorí zneužívali e, rôzne vládnúce triedy počas storočí, vyučíval to aj britský imperializmus a od nezávislosti. E, to robia indickí kapitalisti. E, diskriminácia je podľa indickej ústavy zakázaná, avšak zákon je jedna vec a realita je iná. Mm. Stovky dálitiek sú sú nútené vykonávať ponižujúce práce a ich gramotnosť je veľmi nízka. Mučenie stoviek dalitov, na ktoré policia nereagovala, ukazuje viktimizáciu a ich osud. A kastový systém umožňuje a vytvára podmienky, ktoré umožňujú veľmi grotestné a barbarské zneužívanie zamestnancov. A mnohé nadnárodné spoločnosti tento systém využívajú kvôli pracovnej sile viac ako 20 tisíc, 200 tisíc zamestnancov, ktorí pracujú za najhorších podmienok a vyrábajú oblečenie pre známe značky chudoba na vidieku je tiež čoraz väčším problémom. Za ostatných 15 rokov 250 tisíc e, polnohospodárov spáchalo e, samovraždu kvôli ničeniu ich e, živobytia. Je dôležité vykonať reformu rast a rozvoj indického hospodárstva, ktoré prežívame v minulých rokoch, tak z neho profituje len minimum spoločnosti. Agresívne neoliberálne reformy zatlačili milióny ľudí do chudoby. Návrh na priame zahraničné investície bude Eldorádom pre nadnárodné spoločnosti, avšak zničí to obchodný sektor a, a bude to mať hrozné dopady na miestne obyvateľstvo. A preto a, tento, február, tento február alebo nadchádzajúci február podporujem 48-hodinový generálny strajk, štrajk a ďalšiu mobilizáciu proti neoliberálnym reformám. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Murphy. A teraz rečníci v mene politických skupín. Pani Korhola na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda dáliti sú najnižšia a najdiskriminovanejšia e, kasta v rámci systému v Indii. V ostatnom čase bolo prijatých veľa politických rozhodnutí, aby sa ich situácia zlepšila. Napríklad majú mandáty v parlamente, a majú kvóty v niektorých e, povolaniach aj v rámci vzdelávania. Avšak diskriminácia ešte stále je veľmi hlboká. Podľa štatistík sú daliti najväčšia skupina a, a najväčšia menšina, a ktorá je nútená k ťažkým prácom a prostitúcii, pretože majú údajne dlhy. Medzi ženami len 24% vie e, písať a čítať. Aj napriek tomu, že e, v poslednom čase sa objavili dobré legislatívne opatrenia, treba ďalej pracovať a je dôležité, aby aj na školách sa riešila otázka kásta a komisia by to mala tiež zohľadniť vo svojom programe pomoci. Ďakujem pekne pani Korhola a slovo dostáva kolegyňa Kretu na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela odsúdiť diskrimináciu na základe príslušnosti ku kastám. Znižuje to príležitosti pre mnohých ľudí a bohužiaľ ženy sú dvojnásobne diskriminované kvôli príslušnosti ku kaste a kvôli tomu, že sú ženy a sú obeťami a marginalizácie, obeťami znásilnení, nemajú prístup k v, v spravodlivosti. A to je situácia, ktorú musia indické orgány odstrániť. Je to veľká časť obyvateľstva. Každý šiestý obyvateľ Indie patrí k dálitom. Takže India musí skutočne zaistiť, aby platila ich vlastná ústava, v ktorej je diskriminácia na základe príslušnosti k kaste zakázaná a musí to platiť aj pre dálitov. A rovnako dôležité je, aby EÚ, hlavne vysoká predstaviteľka a osobitný predstaviteľ pre ľudské e, práva, <laughs> vypracovali novú stratégiu proti diskriminácii, no členské štáty musia viesť dialog s indickými orgánmi, aby sa prijali príslušné orgány. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Kretu. A na jednu minútu nasleduje kolegyňa Ojulant. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uznesenie ktoré je namierené proti diskriminácii na základe KAS, ktorá bohužiaľ je veľmi rozšírená a týka sa miliónov ľudí. v parlamente vyzýva indickú vládu, aby sa viac snažila a zaistila, aby táto diskriminácia okamžite skončila. Približne 200 miliónov dálitov v krajine ešte stále trpí kvôli rôznym formám e, násilia, znásilnenia, vraždy a mno, mnohé iné e, trestné činy, ktoré sú páchané beztrestne. A podľa e, prieskumu z roku 2011 India bola jedným z najnebezpečnejších miestom na svete pre ženy tieto čísla sú strašné a preto podporujem výzvu, aby komisia prioritizovala programy, ktoré sa týkajú diskriminácie na základe kastovej príslušnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegia Ojland. A na jednu minútu dostáva slovo pán Šliter. Ďakujem, predseda. Systém CAST je zastaralý systém, ktorý v našom storočí nemá čo robiť i ľudia sú obeťami diskriminácií, nie sú príslušníkmi kasty a nemajú práva. A nie je to síce zakázané. Táto diskriminácia je síce zakázaná, ale aj napriek tomu ženy a ďalšie skupiny musia čeliť diskriminácii a násiliu. My musíme skontrolovať naše vlastné podniky, hlavne textilné, aby e, sa nepodielali na týchto formách diskriminácie a aby všetci rozumeli, o čom hovorím. A dvakrát som sám čistil latrinu. Bolo to síce eh, na mojej vlastnej chate, avšak eh, musím vám povedať, že nie je to veľká zábava. No, to je zákaz diskriminácie, ktorý musí byť odstránený. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege Schlüter.

Ďakujem pekne, kolega Pačka. A teraz ďalší zapísaní rečníci a na jednu minútu kolega Kelly. Ďakujem veľmi pekne. India patrí k skupine BRICS, je to jedna z najväčších štátov, najväčších národov sveta, ale zatiaľ čo hospodársky e, silne, tak sociálne to tak nie je. No a z časti, na čo sa týka kásta, je to šťastie pochopiteľné, pretože staré zvyky sa ťažko menia. E, e, či na triednych spoločností, e, snobstva alebo hierarchie, ale toto je historicky podmienené. Bude trvať dlho, zmeniť prístup a postoj, avšak budeme sa tomu musieť veľmi intenzívne venovať z medzinárodného hľadiska a hlavne treba žiadať policajnú reformu, implementácia pravidel, tak aby tam bola sociálna inklúzia, Pani Korhola hovorila o vzdelávaní, to je veľmi dôležité, pretože len 26% dálitov a sú gramotní a rovnako treba zaistiť a úplný zákaz detskej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly. A teraz na jednu minútu kolega Repo. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament už dávnejšie zaujala stanovisko k systému KAST v Indii. No a ja som šokovaný z toho, veľmi ma zaráža, že pozícia tých dálitov sa zatiaľ nezmenila. A za to zodpovedá hlavne India. Prázdne politické sluby, tých už bolo dosť a India musí svoje povinnosti brať vážne už len to násilie z posledných mesiacov ukazuje, že indický štát nemyslí odstranenie diskriminácie vážne. Policajné násilie, hromadné znásilnenia, to sú organizované činnosti, ktoré organizujú príslušníci vyšších kást v Tamil Nadu. Bolo podpálených eh, veľa chatrčí dálitov, eh, pretože ako pomsta za to, že sa uzavrelo manželstvo medzi kastami. India musí eh, splniť svoje záväzky, záväzky a to musí, na to musí dožiad, dohľadať aj EU, Teraz teda kolega posol. Vážený pán predseda, téma Dalitov je posledná, s ktorou sa zaoberáme tento rok, ale nie je to jedna otázka, tak ako povedala kolegyňa Loch Píler, číslo dálitov je rovnaké ako polovica obyvateľov Európskej únie. To je skutočne obrovská masa ľudí, ktorá nepredstaviteľne trpí. Keď som bol mladý, tak India bola synonymom pre chudobu. Dnes sa o Indii hovorí ako možnej supermoci, ktorá, za ktorou zaostávame. Avšak ani jedno nie je pravda. India je technologická superveľmoc, ktorá má však odvratenú tvár. Dáli tie obrovská chudoba, no, potraty ženských embryí, e, zabíjanie dievčat po narodení. To všetko sú témy, ktorým sa treba venovať v rámci našich partnerstiev s Indiou. No a ja musím povedať, že osud Dálitov veľmi e, veľa hovorí o osude Indie a tieto, túto odvratenú tvár, tie tú stránku treba energicky potlačiť a bojovať proti nej. Ďakujem pekne, kolego Poselt. Teraz prejdeme spontánnej ča- časti našej rozpravy a slovo dostane kolegyne Gurmaj. Ďakujem pekne. Kastová diskriminácia v Indii je stále realitou napriek viacerým legislatívnym aktom, ktoré prijala indická vláda. Medzi obete diskriminácie patria hlavne ženy z komunity Dalitov. Oni sú vystavené viacnásobnej diskriminácii a násiliu a zneužívaniu Ochrana žien pred domácim násilím zatiaľ nie je efektívna pretože eh, v súčasných podmienkách je pre ne veľmi zložité obratiť sa alebo požiadať o pomoc. Eh, je tam eh, obrovské množstvo predsudkov voči policii alebo systému justície. Mnohé takéto ženy pracuje za podmienok moderného otroctva, ako napríklad čistenie latrín a podobné ponižujúce práce a tiež e, textilky, e, ktoré vyrábajú pre západné podniky. A e, toto je naozaj veľmi znepokojúce zistenie. Takže, pán komisár, ako by sme mohli potrestať európske firmy, ktoré využívajú takúto otrockú prácu? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Tým sme uzavreli spontánne vystúpenia a na záver dávam slovo pánovi komisárovi Čolosovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážne dámy, vážení páni poslankyne, poslanci, Európska únia si uvedomuje ťažkosti, ktorým sú vystavení členovia určitých komunít v Indie vzhľadom na to, že sú z nižších kast alebo z tých registrovaných kást, e, pokiaľ ide o na, hlavne e, dalitov, ktorí nemajú e, právo požívať všetky práva, ktoré všetkým občanom garantuje indická ústava. Mali by sme tu mať systém pozitívnej diskriminácie, sú tam aj kvóty pre túto kastu, aby boli zastúpení aj v parlamente. Napríklad majú určitý počet kresiel a tiež majú aj určité percento e, stanovené e, vo vyššom vzdelávaní a na trhu práce. Takáto pozitívna diskriminácia napriek pozitívnym vplyvom mala aj určité negatívne dopady došlo k posilneniu kastovej identity a niekedy z toho vystávajú konflikty dokonca aj v rámci kastových skupín, e, ktorí požadujú ďalšie kvóty alebo nejaké podkvóty. Eh, opatrenia typu zákona z roku 1989, eh, ktoré chcú predísť eh, nejakým násiliam voči členom určitým kastám, alebo ďalší zákon z roku 90, ktorý zakazuje manuálne čistenie latrín. Tieto všetky si zaslúžia naše spomenutia, ale bohužiaľ nie sú zatiaľ uspokojivé. V demokratickom systéme v Indii niektoré politické strany, dokonca aj v koalícii, vo federálnej vláde alebo v mm, jednotlivých štátoch sa snažia podporovať tieto kasty v boji za svoje práva. Táto diskriminácia vždy ju nastavujeme aj v rokovaniach EÚ s Indiou o právach o ľudských právach. Takýto dialog sa plánuje na začiatok budúceho roka, teda ďalšie jeho kolo. Máme tu viacero projektov mimovládnych organizácií, ktoré spolufinancuje Európska únia. A sú tu aj programy eh, bilaterálnej pomoci eh, s cieľom zlepšiť eh, podmienky pre znevýhodnené skupiny s osobitným dôrazom na prístup k zdravotníckým službám a k systému sociálneho zabezpečenia. Máme na to asi 700 77 eh, tisíc eur a potom ešte prístup k spravodlivosti. To sú projekty eh, vo výške 330 eh, tisíc eur alebo potom boj proti chudobe a za sociálnu integráciu. To je 463 tisíc eur. Diskriminácia kastového typu je komplikovanou otázkou. Viacerí z vás ste to zdôraznili a naozaj to zakorenené hlboko v indickej kultúre od nezávislosti však India urobila veľké pokroky pokiaľ ide o zlepšenie situácie z nevyhodnených skupín, ale určité šedé zóny ešte stále pretrvávajú. Európska únia, ako som povedal, podporuje snahy vlády, e, ktorá už e, príjma prostriedky a programy práve v tejto oblasti. Rád by som na tomto mieste uviedol, a vy ste to už spomínali vo vašich vystúpeniach, aj v záverečnom e,